Our member is about to take her seat. Aha, takže už to máme, áno, už člena, takže usaďte sa, prosím vás. So, dear member, takže, drahá poslankyňa, vítam vás na tomto zasadnutí, na našom výbore. Takže, drahá kolegyňa, hostia, srdečne vás vítam na tomto zasadnutí. Takže dnes budem mať e, workshop, ktorý sa týka školení sudcov, ako aj právnických povolaní. Sa opierame na prácu, ktorú sme vedeli na úrovni našich výborov. Sme veľmi spokojní s touto pracovnou na to hrdí. Chceli sme trošku spropagovať. A toto je v zásade posledné zasadnutie pred e, Veľkou nocou a je mi ľúto, že je to takto naplánované avšak eh, vysiela sa to na internete, ste to ľudia sledujú, takže je dôležité, aby sa to eh, podujete uskutočnilo, takže len do tohoto plánovania Myslím si, že dobre má takéto spoločné zasadnutie na úrovni výborov Jury a Libe. Okrem toho aj tá téma je veľmi dôležitá. A koniec koncov je to dôležitý výsledok spolupráce. Takže pokiaľ dnešné popoludne, ešte predtým, ako pristúpime k prezentácii expertov, chcel by som ešte podotknúť že pokiaľ ide o čas, ktorý máme dispozícii pre tento workshop, umožní vlastne vyhodnotiť situáciu, pokiaľ ide o súdne a právnické školenia. E, máme to sudcov organizácií, ktoré odvádzajú veľmi dobrú prácu, pokiaľ školenia sudcov a právnických povolaní, pre všetkým ERA a vítame tu aj riaditeľa. Ďalej sme radi, že tu máme aj zastupcov notárov, potom EASO, agentúra pre azyl, tiež odvádza skutočne veľkú prácu, pokiaľ ide o školenia e, v tematike azylu. Takže som veľmi rád, že sme tu teraz aj s kolegyňou, ktorá predseda výboru Júri. Takže nemáme tu nejakú hierarchiu, ale samozrejme budete možno sa vyjadriť, takže Júri, Agri, dnes, Júri a, a Libe sú dnes na jednej úrovni. Ako prvý z rečníkov vystúpi vystúpi zástupča, pán, pani Alexandra Žur Schroeder z DG Justice a bude hovoriť o výročnej správe za 2016, pokiaľ ide o, o európske súdne e, školenia. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda, pani predsednička, získalo v priemere školenia z práva EÚ a iba v 5 členských štátoch sa podarilo naplniť kvótu 5 Dôležité je zdôrazniť to, že nie všetci zamestnanci súdov potrebujú takéto školenie z práva EÚ, lebo nie všetky aktivity, ktoré vykonávajú, súvisia teda s európskym právom. Na úrovni niektorých článkov, na úrovni niektorých členských štátov tam e, takíto zamestnanci súd, súdov podporujú sudcov, poskytuje právnu pomoc a môžu rozhodovať o platobných príkazoch. Častokrát majú na starosti súdne registre, Takže tu som chcela spomenúť aj pár, pár aktivít, e, úloh, kde ich aktivity sú relevantné z hľadiska EÚ, takže tieto počty je dôležité zvýšiť. Ďalší nedostatok sa týka dĺžky úvodného školenia. 50 právnických povolaní na úvod svojej súdnej a právnickej e, kariéry dostali školenie 2 dní a menej. My si myslíme, že to nestačí. Nezodpovedá to tomu, akú úlohu zohráva právo EÚ v súčasnosti. Musíme to zmeniť. A ešte pár slov k európskej finančnej podpore. Áno, vieme, že peniaze nie sú všetko, ale môžu rozhodne pomôcť. Na tejto súvislosti Európska komisia sa maximálnej možnej miere snaží pomáhať. Sú tu viaceré finančné programy, ktoré sa týkajú projektov v oblasti súdnych školení. Európsky parlament zabezpečil, a som za to vďačná, aby tento program disponoval dostatočnými prostriedkami a tu ide do požiadavku, že 35 rozpočtu na rok 2014 až 20 sa má zameriavať na školenie právnických povolaní. To celkovo znamená sumu 132 miliónov eur období, na období 7 rokov. Zdá sa, že to je veľa, ale keď to porovnáte s prostriedkami, ktoré sa vynakladajú na iné účely, tak nie je to až tak veľa. EETN, Európska sieť súdnych školení, príjma granty prevádzkového charakteru na to, aby sa podporilo zahraničné školenie sudcov a prokurátorov. Vďaka tomuto poslednému grantu možné je skonštatovať, že EETM neustále zvyšoval počet účastníkov rámci svojich aktivít a rozšíril ponuku školení. K tomu sa dostaneme ešte neskôr v priebehu poobedia. V roku 2014 komisia zahájila každoročné výzvy, pokiaľ ide o granty tu ide o to, aby sa podporili projekty cezhraničné, ktoré sa týkajú občianského práva, základných práv. Ďalej sa podporili zaujímavé projekty. Ako som spomínal, oznámenie komisie z roku 2011, bolo to takmer pred 6 rokmi, Myslím si, že je dôležité samozrejme sa zamerať na nové prostredie a nové výzvy, identifikovať témy, kde si myslíme, že musíme posilniť úsilie. Pre všetkým, pokiaľ ide o e, školenia pre právnické povolania. Takže napríklad tu vznikajú nové právnické povolania, ktorých môžu zaujímať takéto školenia na európskej úrovni. A my pracujeme, plánujeme Chceme aktualizovať stratégiu pre tieto školenia, aby sme, chceme prijať budúci rok novú stratégiu. Pokiaľ nedostatky, už som o tom hovorila, tu ide o školenie zamestnancov súdov a úvodné školenia pre mladých právnikov, práv, mladé, mladých právnikov a to je musí naša stratégia. Keďže legislatíva je čoraz dôležitejšia, Nestačí byť vyškolený raz za 10 rokov. Naše cieľe musia byť ambicioznejšie a samozrejme musí to ísť nad rámec roka 2020. Preto chceme podporiť viac školení pre právnikov, No a sú tu hrozby, ktoré súvisia s terorizmom, a extrémizmom. Je tu čoraz väčšia potreba, aby sme školili aj pracovníkov, ktorí pôsobia vo väzenských zariadeniach. To je toto dôležité. Boli tu zaujímavé projekty, ktoré reagovali na teroristické útoky z roku 2015. Z toho sme sa poučili, ale zatiaľ tie percentá sú veľmi nízke musíme zvýšiť úsilie, aby sme skúmali, aká je situácia vo väzeniach. A to ide pre všetkým aj o maloletých väzňov, to je pre nás veľmi dôležité. Ďalší dôležitý bod sa týka etických otázok, právneho štátu a nezávislosť súdnictva. Týmto sa musíme zapodievať školeniami tam, kde je to nevyhnutné. Potom ďalšie vynerajúce sa témy, ktoré sú aj v praxi dôležité, napríklad prístup elektronickým dôkazom a potom ide o práva dieťaťa a na to sa musí zamerať školenia. Myslím si, že členské štáty by mali pôsobiť intenzívnejšie, pokiaľ ide o takéto školenia, je to zdieľaná právomoc a vyžaduje si to zapojenie všetkých, zainter- všetkých zainteresovaných subjektov, ministerstvo spravodlivosti, ročných inštitúcií na úrovni členských štátov. Pokiaľ ide o politiku v oblasti školenia na úrovni EÚ, myslím si, že malo by to byť zacielenejšie na potreby špecifických členských štátov alebo skupiny členských štátov. Myslím si, že nie je možné e, tu mať jednotné riešenie pre všetkých v tejto oblasti. Vidíme to na tom, že tie rozdiely, ktoré dosahujeme v rámci každoročného hodnotenia, sú veľmi rozdielne. Takže musíme to lepšie prispôsobiť potrebám, pokiaľ ide o tieto školenia v členských štátoch a by sme lepšie reagovali na tie konkrétne potreby. Ďalej by sme sa nemali sústrediť iba na EÚ. Do istej miery by sme sa mali zamerať aj na naše susedné štáty, kandidátske štáty, potenciálne kandidátske štáty, ktorí majú záujem o reformu súdnického súdnictva. Nie sú eh, hlavným zameraním týchto školení, ale patrí to k tým aktivitám, ktoré by sme mohli vykonať, aby sme vlastne im pomohli, pokiaľ ide o školiace aktivity. Myslím si, že by sme sa mali zapodievať aj tou otázkou, či by sme to nemali mať nejaký jednotný mechanizmus, ktorý by sa obnovil, aby sme to mali skutočne zacielené právnické školenia. Pokiaľ ide o zohľadnenie týchto tém, na ktoré som poukázala. Samozrejme, môžu byť ďalšie témy, ktoré my sa musím zapodievať. Náš komisár rozhodol, že alebo komisárka rozhodla, že uskutoční široké konzultácie, rozbehneme to veľmi rýchlo. Budeme mať otvorený postup konzultácií v máji a dostanete, ak máte k tomu dotazníky, Chceli by sme ešte viac to zacieliť, pokiaľ ide o konkrétne potreby. Potom v novembri sa uskutoční konferencia, by sme zozbierali všetky vaše myšlienky a stratégie, želania a samozrejme aj príspevky Európskeho parlamentu z tohto procesu budú veľmi dôležité. Takže spolieme sa na vašu podporu, aby sme to zrealizovali aby ste nám pomohli, aby sme vypracovali dobrú stratégiu pre školenia, ktorú budeme môcť uplatňovať aj po roku 2020 a takto budeme môcť podporovať politiky školení na európskej úrovni. To by asi bolo zhruba všetko z mojej strany, takto na úvod konferencie. Ďakujem pekne za vaše pôsobenie, pokiaľ je túto dôležitú tému aj záujem. A už sa sa vám to prekladá za pozornosť. Ďakujem pekne pani Žur Schröder za tieto informácie a váš náhľad. Áno, samozrejme, nie všetci naši členovia sú prítomní, normálne máme viac. V každom prípade ďakujem pekne. Ja by som chcel zdôrazniť, a vy ste to spomínali, že pokiaľ Európsky parlament, chcel by som poukázať na to, že výbor Júri, ako aj výbor Libé, vlastne majú ambície, pokiaľ ide o tieto školenia právnických povolaní na úrovni EÚ. A tie cieľ do roku 2020 sú veľmi ambiciozne. Vy ste hovorili o zacielení na špecifické štáty, oblasti, kde sú prípadne nejaké problémy s uplatňovaním. A my samozrejme k tomu tiež takto pristupujeme. Nás to zaujíma. Máme tu aj tých členov Birgit Sipel a kolegyňu Mecola a členovia výborov LIBE a Júri majú o toto záujem, chceme to zabezpečiť, chceme tu vlastne aj zachovať tieto vzťahy s kolegami, aby sa to podarilo zrealizovať. Preto ide o kvalitu, nielen kvantitu, takže to by som aj chcel dať na úvod. No a teraz môžeme dať slovo našemu prvému expertovi. Vítam tu pani Tatianu Termačič, ktorá vedie divíziu ktorá sa označuje ako HELP. Je to divízia pre implementovanie ľudských práv na vnútroštátnej úrovni. No a vy ste zastupujete Radu Európy, máte tu e, platformu pre vzdelávanie sudcov a právnikov a poviete nám, aké sú najlepšie postupy na úrovni Rady Európy. To skutočne vítame. Dostanete slovo ako prvá a po vás dostane slovo pani Eva Pastrana, ktorá vedie jednotku HELP na Rade Európy. Takže nech sa páči pani Tatiana Termačič ako prvá. Ďakujem pekne, pán predseda, príjemné popoludne všetkým. Najprv by som sa chcela poďakovať eh, členom výborov Júri a Libe Európskeho parlamentu za to, že ste nás pozvali, aby sme hovorili o tom, ako vlastne funguje program HELP Rady Európy. Takže pokiaľ ide o HELP, v posledných rokoch sa stal hnacím motorom, pokiaľ ide o vzdelávanie právnej oblasti, pokiaľ ide o Európsky dohovor pre ľudské práva a základné práva. Pokrýva 47 členských štátov Rady Európy a samozrejme to zahrňa všetky členské štáty EÚ. Takže HELP pozostáva z troch prvkov. Poprvé je to sieť. Je to sieť v zásade právnických škôl alebo fa, fakult a zároveň právnických asociácií v 47 členských štátov, zároveň máme aj partnerov, ako napríklad EJTN, ako aj poradný výbor CCBE. Po druhé, HELP je platformou online kurzov, ktoré sú zadarmo, kde sa spájajú poznatky, zručnosti a hodnoty a potom ide o metodológiu a k tomu sa dostaneme neskôr. Eva, kolegyňa o tom pohovorí. Takže HELP nenahrádza vlastne úlohu vnútroštátnych e, orgánov, ktoré zabezpečujú školenia, ale poskytuje im šité na mieru e, školiace nástroje, ktoré rozpracovali, vypracovali experti Rady Európy. A to sú vlastne tie zdroje pre ľudskoprávne tematiky je taký prístup, prístup, že pokiaľ ide o tieto help nástroje, je tu o to, aby sa prepojil vnútroštátna úroveň s perspektívou Rady Európy, a to preto, aby európske štandardy neboli vnímané ako niečo cudzie, ako nejaký cudzí zdroj práva. Takže pokiaľ ide o help, vlastne vznikol odporúčaním eh, pre vzdelávanie vlastne ľudských práv a práv, eh, právne povolania v tej dobe, pochádza to ako 2004, vtedy bolo nevyhnutné reformovať súd, aby vlastne mohol efektívne fungovať. A zároveň išlo o to, ako zlepšiť uplatňovanie dohovoru na vnútroštátnej úrovni. Jeden zo spôsobov, ako sa dá zabezpečiť, je samozrejme vzdelávanie právnické oblasti. E, to sa vníma ako neustála cesta od univerzity aj cez celú profesionálnu kariéru. Takže pokiaľ ide o cieľom programu HELP, slúži na to, aby zabezpečilo to, že školenia v oblasti ľudských práv budú na kvalitatívne vysokej úrovni v celom európskom priestore a zároveň ide o zohľadnenie konkrétnych potrieb špecifických kategórií e, právnych povolaní, či už je prokurátorov, sudcov a tak ďalej. Takže pokiaľ ide o kurzy HELP, netýkajú sa len Európskeho dohovoru pre ľudské práva, ale aj iných dohovorov Rady Európy, ako napríklad Európska sociálna charta a od roku 2015 charta EU pre základné práva a samozrejme aj relevantnú legislatívu EÚ, ako aj judikatúru e, súdneho dvora. Takže my spolupracujeme s agentúrou FRA, využijeme ich zdroje na to, aby sme vypracovali kurzy, ktoré sa týkajú napríklad ochrany údajov, alebo pre boj proti rasizmu. Pokiaľ je členské štáty EÚ, EU, Európska únia samozrejme je našim prezidentom spojencom no a v roku 2015 Rada Európy bola poverená najväčším projektom financovým na úrovni EÚ, pokiaľ je školenia, ktoré sa týkajú ľudských práv v členských štátoch EÚ, a to sa volalo Help in the 28. A toto vlastne bol príspevok Rady Európy, ako je HELP, k tomu, aby sa podarilo siahnuť ciele na úrovni EÚ, o ktorých sme pred chvíľkou počuli. Takže bez Európskej únie náš dosah by bol e, skutočne obmedzený a preto sme toho názoru, že musíme posilniť partnerstvo medzi Radou Európy a EÚ, aby sme si zájomne pomáhali, pre všetkým vo vzťahu k členským štátom EÚ a právnickým povolaniam, aby to vlastne udržateľné v rámci zročného rámca. Toto prispieje k tomu, aby sa vybudovala európska súdnická kultúra, posilná vzájomná dôvera medzi právnickými povolaniami na úrovni EÚ a zároveň, aby sa dodržiavali základné práva. Takže to bolo z mojej strany všetko. Na úvod potom dostane slovo Eva. Uvidíte veľmi krátky úvod, pokiaľ ide o kurz, ktorý sa týka ochrany údajov a to je krátočké, trvá to iba dve minúty. Takže teraz by sme mohli spustiť to video. Hello, I'm Frank. A woman showed... Dobrý deň, volám sa Frank. Raz sa prišla do mojej právnickej firmy pani so zvláštnym problémom. Vyhodili ju z práce po tom, čo šéf zistil, že využívala oficiálny mailbox na zasielanie súkromných e-mailov a že v práci využívala aj sociálne médiá na súkromné účely. Mohli ma vyhodiť? Pýtala sa. Ten istý deň som potom online išiel nakupovať potraviny. Keď som sa nalogoval, ponúkli mi určité produkty, ešte než som sa pustil do nakupovania. Ako vedeli, že nemám mlieko? Ako vedeli, aké víno mám rád? Ak pôsobíte v právnickom povolaní a ak sa zaoberáte ochranou údajov a súkromia, tak tento kurz elektronicky vám môže poskytnúť odpovede na vaše otázky. Financuje ho Európska únia a Rada Európy, program, ktorý sa nazýva HELP. Pomôže vám pochopiť hlavné výzvy pre tieto dve základné práva, teda právo na súkromie a právo na ochranu údajov a môže vám pomôcť tieto práva chrániť. Tento kus pozostáva z 10 modulov. Prvé tri sú základné Ide teda o základné informácie o práve na súkromie a ochranu údajov. Zistíte, aké nástroje sú k dispozícii na európskej úrovni, ako vychádzajú z Rady Európy, tak aj systému EÚ. Potom tých ďalších 5 modulov prezentuje jednotlivé problematické oblasti ako um, zdravotnícke údaje, médiá, nové technológie, e-communication a dohľad na pracovisku. A posledné dva moduly sú praktické. Tento kurz je mm, špeciálne pripravený pre právnické povolania, čiže obsahuje veľa praktických príkladov, aby ste sa oboznámili súčasnou právnou situáciou. Keď e, absolvujete tento kurz, tak dostanete certifikát HELP. Viac informácií nájdete na našej stránke. Veľa šťastia. Good afternoon. Now I think it's my turn. So my name is Eva Pas Takže teraz mám slovo ja, volám sa Eva Pasterná a budem hovoriť o ľudských právach a vzdelávaní o ľudských právach v rámci súdnického vzdelávania. Takže dnes by som začala mojim príbehom. Pracujem už 13 rokov a zaoberáme sa Filipínami, Nikaraguou, Gruzínskom a pracujeme pre Radu Európy. Na Rade Európy momentálne sa zaoberáme európskymi projektami, ktorý má na starosti ľudské práva a to je tá istá oblasť, ako sa ňou zaoberá aj Európsky parlament. Takže dnes by som vám chcela predstaviť, čo je to HELP, čo je HELP v tom programe 28 a Rada Európy musí lepšie ochraňovať základné práva. Takže pozreli sme si jedno video, ale tiež by sme vám odporúčili pozrieť si aj toto druhé video o pracovných právach, keď budete mať časť. Takže takto je to vystavané a tuto je tá pridaná hodnota nášho programu HELP. My monitorujeme a mobilizujeme našich najlepších kolegov. My v programe HELP eh, máme naozaj privilegované postavenie a dokážeme poskytnúť absolútne najlepšie školenia, ktoré sa týkajú oblasti ľudských práv. Takže toto je už len pripomienka toho, o čom hovorila Tatiana. Takže toto je tá naša sieť HELP, ktorá e, zahrňa aj EJTN a CCBE teda aj EJTN, pretože my sa zameriavame na ľudské práva a vzdelávanie v oblasti ľudských práv pre e, právnikov. Máme aj takúto platformu vzdelávaciu, ktorá je zdarma a máme vypracovanú metodológiu na vzdelávanie v oblasti ľudských práv, e, na základe ktorej robíme naše školenia. Máme projekt, kde sa obraciame s našimi projektami aj na komplikované oblasti, ako napríklad Západný Balkán a e, vďaka financovaniu z Európskej únie sa môžeme eh, obracať práve na týchto eh, pracovníkov v oblasti súdnictva práva a zaoberáme sa školením v oblasti mm, charty základných ľudských práv a e, dohovoru o ľudských právach, sociálna charta. Takže je to Rada Európy a tiež e, v Luxemburgu a Štrasburgu sledujeme e, judikatúru a na túto sa tiež zameriavame v rámci našich školení. E, momentálne čelíme veľkému prílevu utečencov. Z roku 2016 máme juriform, potom tu máme pracovné právo ako v čase krízy obraňovať eh, pracovné právo ktoré musí byť úplne eh, implementované. Bioentika a veľmi citlivá oblasť, ako napríklad náhradné matky, azyl. A tu sme pripravili tiež kurz EU eh, e Turecko, tento spoločné stanovisko pre utečencov. A okrem toho máme celý katalóg o fundamentálnych, e, o základných právach, ale aj e, vlastnícke práva, potom e, falšovanie liekov a tak ďalej. Takže toto všetko je vám k dispozícii. Takže toto bolo prirýchlo, ale ja som vám chcela ukázať dopad na, na E, tieto, aký to má dopad využívanie týchto finančných prostriedkov, pretože toto sú e, prostriedky z Európskej únie a my sme činní v 25 e, krajinách, 750 právnych pracovníkov sa to týka a Avšak potrebujeme stále viac. Potrebujeme viacej kurzov, potrebujeme viacej kriorít, aby sme mohli byť činní vo všetkých krajinách. Takže toto je ten dopad tohto financovania, ktorý sme strojnásobili. My sme strojnásobili našu bežnú prácu v krajinách Európskej únie a Spolupracujeme s viacerými inštitúciami a dúfame, že aj vy nás v tomto podporíte. E, toto je veľmi výrečný graf, pretože tuto využívame, túto platformu máme 18 tisíc užívateľov a e, v roku 2016 sme e, štyrikrát zvýšili počet nových užívateľov a v roku 2017, v prvom štveť roku, sme sa temer dopracovali na počet nových užívateľov celkový z roku 2016. Takže toto je počet ľudí, ktorí si otvorili účet na našej platforme. Takže pomaly sa chýli, chýli moje príhovor ku koncu a pokiaľ ide o túto podporu právneho vzdelávania v Európe, máme veľké očakávania, pretože v tejto krátkej dobe sa nám už podarilo veľa dosiahnuť, ale naše očakávania sú ešte vyššie zo strednodobého a dlhodobého hľadiska, pretože chceme veľmi vážne čeliť všetkým týmto e, závažným výzvam, ktorým v Európe momentálne čelíme v oblasti dodržiavania ľudských práv, ale Rada Európy má veľmi obmedzené zdroje. Keď to sa porovnávame s EÚ, je to 0,29 celého rozpočtu Európskej únie. A toto všetci veľmi dobre vedia, ale nechcú nám poskytovať peniaze, pretože nás považujú za najhorších kritikov v oblasti ľudských práv a preto vás tu žiadam o vašu podporu. Ak by sa nám podarilo zlepšiť strategické vzťahy s Európskou úniou a spojiť sily, ak by sa nám podarilo získať na ročne aspoň 1 milión eur, tak dopad našej práce by sa strojnásobil a toto je mimoriadne dôležité preto, aby sme v tejto spolupráci pokračovali. Aleksandr povedal, že peniaze pomáhajú, ale help potrebuje peniaze. E, tieto peniaze potrebujeme naozaj veľmi súrne, aby sme zlepšili našu súdnu kultúru, takže ja apelujem na ľudské práva a európske hodnoty. E, áno, toto, bolo veľ, toto bol príhovor, ktorý bol naozaj veľmi zanietený. Takže teraz by som ho dozal slovo mojej kolegyne. Ďakujem veľmi pekne, budem pokračovať po francúzsku. Dovolte mi, aby som sa aj ja poďakovala za veľmi zaujímavé vystúpenie, aj za tú výzvu. Škoda, že si ju nepočulo viac kolegov, ale som si istá, napriek tomu, že spolupráca medzi Radou Európy a Európskou úniou bude naozaj prínosom pre všetkých a pre ľudské práva predovšetkým. Takže pokračujeme ďalej. Pozvala by som hosti, ktorí zastupujú EJTN, aby sa s nami podelili o svoje znalosti v oblasti ospočených postupov v oblasti e, súdneho vzdelávania a tiež tu máme tému e, súdnych výmien alebo výmien súdcov. Máme tu e, dve e, medzinárodné, pardon, národné školy zastúpené, francúzsku a belgickú. Máme tu aj súdcu Schradeho, ktorý pracuje na odvolacom súde v Nemecku. Takže myslím, že všetci traja nám môžu e, povedať, aké výhody má táto sieť. Takže vyzývam súdkyňu Valery Sagant, ktorá je námestničkou riaditeľa École nationale de la magistrature, potom e, Rafa van Ransbeka, ktorý je riaditeľom e, Inštitútu e, prípravy sudcov v Belgicku a potom pána Hogera e, Šradeho už spomínaného. Takže dávam slovo ako prvej pani Sagant. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, e, vážené dámy, vážení páni poslankyne, poslanci. EETN vzniklo v roku 2000. Sú tam spojené všetky inštitúty, ktoré prokurátorov alebo sudcov školia v celej Európskej 28. Financuje sa to, ako povedal pani George Schröder, hlavne z zdrojov Európskej komisie. Máme k dispozícii asi 20 osôb zamestnaných tu v Bruseli. Je to asociácia, alebo teda združenie podľa e, belgického práva, ale aktivity tejto siete vychádzajú e, z záväzkov e, inštitútov prípravy sudcov a prokurátorov, čiže vychádzame z analýzy týchto vzdelávacích inštitúcií, e, ktoré vyhodnocujú e, potreby v jednotlivých členských štátoch. E, táto sieť svoje aktivity značne za svoju aktivitu vyvinula, a rozvinula. Naozaj tiež tam došlo až k 10-násobnému zvýšeniu počtu ponúknutých dní školení a asi 5000 osôb sa zúčastnilo týchto školení. Takže nám o to vytvoriť naozaj spoločnú európsku súdnu kultúru kde samozrejme musí zo znalosti európskeho práva, ale aj e, judikatúry e, súdnych dvorov, európskych súdnych dvorov, kde teda o schopnosť priamo e, tieto poznatky aplikovať a spolupracovať. V odbornej príprave vo vzdelávaní sú veľmi dôležité tieto výmeny, o ktorých vás poinformujú bližšie kolegovia. Tieto aktivity sú rôzne, sú to rôzne semináre, rôzne kurzy, niekoľkodňové, 2, 3, 5 dní trvajúce, zamerané na rôzne témy, aj i vzdelávanie je veľmi dôležité. Máme takýto nový modul, ktorý bol nedávno spustený, aby notári a súdcovia v spolupráci s notármi um, mohli uh, teda sa, info, sa informovať alebo sa vzdelávať v oblasti uh, dedičstva, medzinárodného dedičstva. Čiže toto je veľmi pragmatická vec a reaguje naozaj na potreby európskych občanov. Takže toto je e, dôležitá aktivita. E, ďalšia dôležitá aktivita sú tam tie výmeny, o tom budú hovoriť kolegovia. Tu sme identifikovali základné princípy súdnického vzdelávania. Chcem vám to ukázať preto, aby ste videli ten pragmatický prístup, po ktorý táto sieť uplatňuje. Táto sieť prijala 9 takýchto základných princípov, pokiaľ ide o súdne vzdelávanie. Po prvé, multidisciplinarita a profesionalita. Naozaj nám veľmi záleží na praktickom charaktere eh, tejto, tohto vzdelávania. Nejde o nejaké akademické vzdelávanie, nie. Eh, myslíme si, že znalosť práva sa globálne eh, teda už nachádza u týchto osôb, ale chceme sa zamerať na konkrétne situácie, na realitu v profesionálnom živote. Toto vzdelávanie musí byť povinné. Právo na vzdelávanie je veľmi dôležité, deje sa to počas pracovného času. Toto všetko sú dôležité prvky, aby to vôbec bolo možné a zapadá to do rámca nezávislosti súdnej moci. Od ďalej nám veľmi záleží na tom, a tá sieť nám veľmi pomáha, aj pri výcviku školiteľov, Takže kurzy sú teda určené pre ľudí, ľudí z praxi, advokáti, súci, notá, sudcovia, notári, prokurátori a tak ďalej, taktiež univerzitní profesori občas, ale teda hlavne ľudia z praxe. A uvedomujeme si, že títo ľudia z praxe potrebujú aj určité pedagogické zručnosti a do veľkej miery teda je to participatívne, aktívne, pracovné skupiny, simulácie, simulácie napríklad vypočutí, konaní a výmena medzi profesionálmi, naozaj praktické workshopy, ktoré nám umožňujú veľmi dobre napredovať. Ďalšie základné princípy, to sú tie nevyhnutné podmienky pre fungovanie, samozrejme potrebné zdroje a podpora zo strany vysokých súdnych orgánov, čo vo väčšine našich krajín máme, ale stále mm, je to trošku aj no, také bojové pole. Ďalej tu máme viacero víziev do budúcnosti. Aby som to skrátila, spomenula by som teda nad rámec otázky jazyka, otázku potreby naše školenia pripraviť tak, aby boli vhodné pre všetkých sudcov a prokurátorov a nielen tých, ktorí už majú takú nejakú medzinárodnú obrovskú kultúru. Toto je vec, ktorú sme my identifikovali ako problém a aktívne na jeho riešení pracujeme. A odozdávam slovo kolegovi Rafovi. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne za slovo a budem hovoriť holandsky. Ja by som e, trošku sa viacej venoval aspektu výmeny a aj o tom by som chcel pohovoriť, akú úlohu v tejto oblasti môže hrať naša inštitúcia. Čiže táto sieť EJTN je sieť rôznych inštitúcií, škôl, ktoré majú na starosti vzdelávanie e, prokurátorov a sudcov. Táto sieť EJTN teda sa tomuto vzdelávaniu sudcov a prokurátorov venuje, ale ide tu aj o veľmi intenzívnu výmenu informácií medzi týmito vzdelávacími inštitúciami a preto ETN je aj najlepšou platformou pre výmenu informácií. E, vy ste na tých obrázkoch, ktoré vám ukázala Valérii, videli, že tieto výmenné programy musíme vnímať ako našu vlajkovú loď. Zahájili sme tieto programy v roku 2005 a vtedy sme mali asi 170-180 účastníkov. Medzi tým však to je tak, že teraz máme okolo 2200 účastníkov, ktorí majú možnosť sa zúčastňovať týchto programov. Čiže za 10-12 rokov sme dosiahli obrovského pokroku, čo viedlo k tomu, že je tu aj úzka spolupráca s týmito ľuďmi z praxe sudcovia a prokurátori eh, z rôznych krajín vstupujú do kontaktu a vymieňajú si svoje skúsenosti veľmi I intenzívne a toto určite malo veľký dopad aj na výmenu skúseností osvedčených postupov, eh, know-how. Tieto výmenné programy, ako fungujú, ako vyzerajú Máme tri rôzne programy. Máme krátkodobú e, výmenu, tie môžu trvať 1 až 2 týždne a e, vtedy to prebieha tak, že vtedy títo sudcovia alebo prokurátori idú do druhej krajiny, kde zbierajú skúsenosti. Okrem toho máme aj študijné cesty a potom dlhodobé programy. Napríklad v rámci týchto študijných ciest môžu navštíviť eh, napríklad Eurojust a rôzne inštitúcie a na základe týchto návštev sa potom vytvára dlhodobá spolupráca a týmto sa dostávame už aj k dlhodobej, k dlhodobým programom a potom ešte máme program AJAKOS. AJAKOS je výmenný program, ktorý je zameraný na mladých právnikov alebo na budúcich sudcov a prokurátorov. E, napriek tomu, že sme dosiahli naozaj vynikajúce úspechy, napriek skutočnosti, že pokiaľ ide o sudcov a prokurátorov, dosi- sme dosiahli svojho cieľa, aj tak čelíme veľkým výzvam. Napríklad máme lingvistický problém. Nie je mm, jednoduché školíte ľudí, ktorí nemajú dobré e, jazykové znalosti. Je veľmi ťažké ich motivovať, aby išli do cudzích krajín. A je to naozaj pretrvávajúci problém. My ponúkame však jazykové kurzy, Sudcovia a prokurátori veľmi často majú veľmi málo času, pretože sú preťažení, majú veľmi veľa prípadov, ktoré práve riešia a potom nemajú čas na to, aby študovali jazyk. A preto ponúkame programy na mieru. V rámci týchto školiacich opatrení máme špecifické Ehm, programy na procesné právo, environmentálne právo a v týchto konkrétnych programoch ide predovšetkým o tých core chefs, o tom bude hovoriť kolega. Toto je mimoriadne dôležitý výmenný program. Tu sledujeme nie len výmenu osvedčených podstupov, ale dúfame, že vzbudíme povedomie v tom zmysle, že E, títo core chefs budú motivovať svojich e, spolupracovníkov, aby sa zúčastňovali týchto výmenných programov. A teraz by som odovzdal slovo pánu doktorovi Šráderovi, ktorý sa tiež zúčastnil takéhoto programu. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel poreferovať o mojej návšteve Slovensku. Áno, najväčším problémom bol jazykový problém, pretože najlepšie je využívať materinský jazyk, ale to nie vždy je možné a potom nemôžeme prekonať tento jazykový problém E, problém. Avšak e, moja školská angličtina bola dostatočná na to, aby som sa zúčastnil takéhoto programu. Organizácia výmenného programu bola veľmi hladká, všetko prebiehalo dobre. E, prišli sme do tohto školiaceho centra v Ljubljane, ktoré je oficiálnym školiacím centrom Slovinskej republiky. Tu nám vysvetlili úlohu tejto inštitúcie inštitúcie, ktorá je medzi iným e, zodpovedná za preskúmanie štátnic a pravoplatnotní štátnosť, štátnic. Značným problémom však e, môže byť, že títo sudcovia, e, týchto sudcov je veľmi veľa a preto je potrebné týchto počet sudcov znížiť, aby pracoval, a musia pracovať efektívnejšie. E, e, bolo jasné, že tieto očakávania na správanie sa na sudcov sú veľmi vysoké a tak to na osobnostnej ako aj profesionálnej úrovni. E, som sa poučil, že že v Slovinsku sa judikatúre pripisuje menší význam ako u nás v Nemecku. A tam sa nominujú kandidáti a je tu potreba aj schválenie parlamentu. Sudcovia e, sú každoročne overovaní a, a na, za účelom tohto overovania, a osvečovania e, sa tie ich posudky predkladajú pred najvyšší súd. Takže teraz by som chcel ešte povedať niečo o prekážkach a výhodách. Podarilo sa mi prekonať jazykovú bariéru a potom už tam neboli žiadne iné uh, prekážky a ministerstvo spravodlivosti mojej krajiny takéto výmenné pobyty e, podporuje e, kolegovia v Slovensku boli veľmi priateľskí, poskytli nám náhľad do ich každodennej práce a problémov a my sme mali možnosť oboznámiť sa s ich súdnickým systémom. Veľmi vhodné boli a veľmi plodné boli aj diskusie s kolegami a tieto problémy v európskych krajinách sú veľmi často podobné a my sa musíme zameriavať na spoločné porozumenie spoločne, spoločnú prácu, aby sme profitovali z našich skúseností. Euh, Ďakujem pekne všetky tieto vystúpenia a za poskytnuté informácie. A bez omeškania teraz dám slovo pánovi Pierre Giovanni Traversovi, ktorý má na starosti vzdelávanie. Ste predsedom Európskej rady advokátov. Ďakujem, že ste prišli. Pán Pierre Giovanni Traversa a poprosím vás, aby ste nás poinformovali o dobrej praxi inštitúcie, ktorej predsedáte a tiež nám prosím povedzte, aké výzvy vy považujete za najdôležitejšie do budúcna. Ďakujem. Ja by som sa najprv chcel veľmi pekne poďakovať predsedom tohto výboru za to, že som mal tú čest a že som bol pozvaný na tento seminár v srdci Európy. A ja teraz hovorím za spoločnosť právnikov v Európe. CCEB bola založená e, v roku 1960 a od svojho založenia sa zameriava na európskych právnikov, ktorí bojujú za e, práva a demokratické práva a na my pracujeme v 45 krajinách a v Európskej únii v v e, Európskej hospodárskej zóne a máme 10, e, Európs- 10 pozorovateľov, 33 plných členov a združujeme viac ako 40 miliónov európskych právnikov. E, takže my e, na tomto seminári sme si chceli vypočuť skúsenosti nie len pravoplatných členov Európskej únie a členov týchto e, právnických spoločností, ale aj situáciu v týchto asociovaných krajinách. E, CCB podporuje e, tieto princípy základných ľudských práv a vzdielanie skúseností na európskom jednotnom trhu e, sa mm, zakladajú medzinárodné spoločnosti a preto je potrebné, aby právnici poznali aj právne systémy svojich susedov. Okrem toho dopad európskeho práva na mm, Eh, stále väčší počet odvetví práva eh, si vyžaduje pochopenie aj primárneho a sekundárneho práva Európskej únie a musíme využívať tieto dostupné nástroje, aby sme ho uplatňovali správnym spôsobom. My sme sa obrácali vždy na ľudí z praxe, aby pochopili systém fungovania európskeho práva, keď napríklad v roku 2007 sme vydali e, odporúčanie na, pre vzdelávanie európskych právnikov, kde sme počiarkli vysoké e, kompetencie každého právnika, ktorý ktorý sa venuje svojej dennodennej práci a aby sme štandardizovali tieto školenia, ktoré sme navrhli, pretože si musíme neustále uvedomovať, že CCB e, samo o sebe nie je školiacim orgánom. My máme v rámci CCB e, školiaci výbor, ktorý vypracúva odporúčanie na školenie právnikov v Európe, a to na úrovni školenia, ale ale aj v rámci neustáleho celoživotného vzdelávania. A my príjmame mm, podnety z 19 členských krajín a my sme zainteresovanou stranou právnických organizácií a my e, sme vždy vďační, keď môžeme vstúpiť do kontaktu s európskymi inštitúciami a chceme vás podporovať vo vašich školiacich iniciatívach. E, tieto štruktúry vzdelávania právnikov sú rôzne v jednotlivých krajinách a aj vôbec eh, ten prístup k tomuto povolaniu alebo mm, to, ako sa dostať na túto univerzitu je rozdielne a my chceme zabezpečiť vysokú úroveň tohto vzdelávania. Všetky krajiny majú svoje vlastné normy, svoje vlastné pravidlá, aby stanovili, kto sa môže stať právnikom eh, vo väčšine krajín musí mať eh, masterský diplom a musia mať aj praktické právne skúsenosti, aby sa mohli zúčastniť takýchto školení a aby prešli záverečnou skúškou. Toto je prepojené aj e, s otázkou, že, každý, že každá krajina má svoju vlastnú tradíciu, má svoje vlastné konkrétne postupy. A aj keď niekedy je tu rovnováha medzi Nuž, ako to povedať? medzi týmito normami, ktoré je potrebné dosiahnuť, ak teda niekto chce sa dostať na toto štúdium. V 17 krajinách je povinné neustále vzdelávanie Belgicko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Poľsko, Rumunsko, Švédsko, Holandsko, Spojené kráľovstvo, teda právnické spoločnosti o, celé Veľkej Británie a potom eh, Norsko a Švajčiarsko. A tento e, vzdelávací trh je otvorený. To znamená, že právnici si môžu vyberať z rôznych ponúk školení, ktoré sú z e, akreditovaných škole, školiteľov, ale aj poskytovateľov školení, ktorí fungujú na voľnom trhu. A takéto vzdelávanie v každom členskom štáte Európskej únie sa zakladá na osnovách a e, my tu máme aj prehľad prehľad týchto školení v rámci európskeho práva z júna 2014. My sme vyvinuli dva také hlavné mm, školiace projekty a to vďaka financovaniu z Európskej únie. Tá prvá z nich je štúdia o stave vzdelávania európskych právni, práv, našich právnikov v rámci európskeho práva. To bolo zahajané v júni 2014 a táto štúdia odporúča, že e, právnici by, mal, že by sa mali, malo vytvoriť také učebné osnovy, aby sa, sme sa mohli cezhranične venovať týmto právnickým vzdelávacím aktivitám a tieto by mali byť viacej orientované na prax, ľahko dostupné a mali by organizovať viacej štúdijných ciest a návštev a táto štúdia má aj tieto národné plány, ktoré sa týkajú týchto národných systémov a tieto budú pokračovať v týchto školeniach v roku 2014 CCB na plenárnom zasadnutí v Bruseli prijala akčný plán, aby tieto odporúčania boli naďalej vykonávané. E, ide tu aj o vzájomné uznávanie právnického vzdelávania, k tomu sa dostanem, k tomuto memorandu o niekoľko sekúnd, aby sme stanovili európsku e, nadáciu Eh, nadáciu pre vzdelávanie právnikov, aby sme implementovali projekty eh, na pridanú hodnotu a záležitosti, ktoré sa venujú spravodlivosti a policajným záležitostiam v Európe. Eh, v septembri v roku 2014 sme sa venovali Eh, zvyšovaniu viz, viditeľnosti týchto projektov. A potom mm, CCB vyvinula projekty. Toto je naša platforma pre vzdelávanie právnikov, pretože nemáme dostatok informácií mm, o možnostiach školení v jednotlivých jurisdikciách a na toto som mimoriadne hrdý na tento projekt, pretože som ho sprevádzal od počiatku, od jeho vzniku, kedy vznikol na tomto výbore a tam sa zúčastnili aj experti z Dánska, Francúzska, Talianska. Ja som sa zúčastnil za Taliansko. A tam išlo, um, a túto myšlienku uh, CCB vrelo privítal a uh, uchádzal sa aj o financovanie zo strany EÚ. Dnes už CCB teda v tejto dobe CCB a Európska komisia E, spolupracujú na tom, aby uzatvorili túto platformu, e, e-justice e, portál a tento bude poskytovať centralizovaný katalóg školení užívateľia budú si môcť vyhľadávať školenia v rámci celej Európskej únii ako napríklad podľa jednotlivých znakov, e, napríklad ktoré oblasti chcú sa školiť alebo pod akým názvom a potom budú mať e, aj možnosť európske štáty ponúkať svoje kurzy na tejto platforme a tiež tam bude možnosť e, stiahnuť si tam školiaci materiál V apríli 2016 CCB vydal rezume o týchto vzdelávacích aktivitách v rôznych krajinách. Ako som povedal už predtým, máme 19 plných členov a títo pokračujú v týchto školiacich režimoch. Vo väčšine prípadov to, tieto e, školiace režimy boli zavedené za posledných 15 rokov. Títo plní, e, títo plní členovia nemajú takýto špecifický mandát, ale e, majú takéto možnosti, napríklad, napríklad v Rakúsku, e, v poriadku pre advokátov v kapitole 10,6 je stanovená povinnosť pre právnika, aby sa neustále vzdelával ale e, predsa dennodenné výzvy a tá práca ho k tomu jasne e, vedú, pretože inak by to bolo na škodu pre jeho e, klientov. No a e, potom no, pokračuje Gruzínsko v tomto režime. Andora nemá takýto režim, povinný režim ja len veľmi stručne k tomu poviem, mal som príležitosť e, navštíviť Tbilisi dvakrát a videl som, ako ďaleko je Gruzínsko, Azerbajdžan, Kazachstan, ako sú rozvi- rozvinutí, pokiaľ ide, aký je tam veľký rozvoj, pokiaľ ide o vzdelávanie právnikov, pokiaľ ide o využívanie IT nástrojov. Mm, takže by som naozaj vrelo odporúčal všetkým expertom e, tohto vzdelávacieho výboru, aby sa našich stretnutí zúčastňovali. Ja viem, že to pre tieto krajiny nie je jednoduché, pre tieto krajiny Kaukaského regiónu pretože tam majú svoje vlastné hospodárske ťažkosti. Nie je to pre nich e, e, jednoduché sa zúčastňovať týchto stretnutí, ale možno v máji, kedy bude plenárka v Edimburgu, takže tam by to bolo hodné. Vo väčšine krajín povinnosť vzdelávania sa vyjadruje v hodinách, kreditoch alebo bodoch. Čiže v niektorých krajinách no, teda aj je ten denný faktor, Väčšinou ide asi 14 hodín bodov alebo kreditov ročne. Väčšina členských štátov si vybrala pravidelné kontroly, to znamená, že právnici musia predkladať dokazy eh, svojim komorám alebo spoločnostiam právnikov výročne. V niektorých krajinách sa to monitoruje iba náhodnými kontrolami, to znamená, že len určití právnici, určité právnické kancelárie sa kontrolujú. Sú tu aj krajiny, kde sa robia oba druhý kontrol. A aké sú teda sankcie za nedržanie vzdelávacej povinnosti? Rozdelili sme ich na disciplinárne a nedisciplinárne. Disciplinárne to je varovanie až vylúčenie z komory. Nedisciplinárne to je poplatok, zaplatenie poplatku. Aby som to uzavrel, jedno z hlavných úsilí vzdelávacieho výboru je spolupracovať s komisiou pri ročnom zbere údajov o tom, to, akej miery sa v vzdelávaní objavuje európske právo Máme takú výročnú správu o vzdelávaní. No a musíme priznať, že nedostatok údajov pokiaľ ide o súkromných poskytovateľov vzdelávania. My sa to snažíme riešiť tým, že organizujeme koncom roka, v decembri to bude asi 14. bude to v Bruseli, teda urobíme konferenciu o výzvach a príležitostiach vo vzdelávaní právníkov. Chceme tam mať inštitucionálne aj e, súkromné školiace inštitúcie, aby sme im vysvetlili, že tieto údaje sú pre nás veľmi dôležité. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne a posledný rečník v tomto paneli je pani Ribero Ertel eh, z EIPA v Luxembursku a budete hovoriť o príprave súdnych úradníkov na úrovni EÚ a prečo je mm, tento druh vzdelávania eh, dôležitý, aby sa európske právo mohlo naozaj náležite uplatňovať. Takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne za tú možnosť e, tu vystúpiť a povedať vám, čo robí Európsky inštitút verejnej správy. E, ide teda o prípravu, odbornú prípravu e, súdnych zamestnancov, súdnych pracovníkov. Takže čo robíme? Máme niekoľko projektov prvá štúdia, ktorú sme vypracovali, to bola vlastne taká prvá príležitosť pozrieť sa zblízka a dopracať sa k číslam o tom, to sú e, vlastne e, súdni zamestnanci v Európe, Toto e, sú údaje, ktoré sme e, získali. Mali sme asi 100 e, formulárov, ktoré obsahovali informácie. Nie všetky dáta sme mohli do tejto, do tohto sumára zapracovať, pretože tie kategórie sú naozaj veľmi odlišné a ťažko sa porovnáva medzi členskými štátmi. Takže ako sme postupovali? Ten prvý projekt, e, jeho cieľom bolo zistiť, e, ako je to s odbornou prípravou zo vzdelávaní v oblasti európskeho práva. Čo boli tam naozaj v tom formulári konkrétne otázky sa toho, či e, súdni zamestnanci majú povinnosť vzdelávať sa, či áno, či nie a mm, čo nasleduje potom. No, my sme teda navrhli tej také kategórie, pokiaľ ide o súdnych úradníkov, zriadencov, exekútorov. Ide tu o ľudí, ktorí sa zaberajú administratívou a riadením e, súdov. To je napríklad všeobecná správa, správa budov, práca napríklad v e-justice informačné technológie, účtovníctvo a tak ďalej. Potom druhá kategória, to sú už e, súdne funkcie, e, to je vymáhanie súdnych rozhodnutí, e, poskytovanie dokumentačných služieb, asistenčné práce pre sudcov a tak ďalej. A tretia kategória, tu nazývame procedurálne funkcie, to sú také prierezové e, funkcie, e, oblasti spolupráce, civilné, občianské, e, obchodné právo a trestné právo. Takže Takto sme si to podelili, no a štúdia ukázala, že aspekty práva EÚ často sa skrývajú v rámci nejakej národnej témy. Účastníci prieskumu ukázali, že je potrebná cenečná spolupráca, že je potrebné ju posilniť a posilňovať kompetencie súdnych zamestnancov, pokiaľ ide o transpozíciu smerníc Európskej únie, hlavne teda v trestnoprávnej oblasti. Čiže odporúčania, ku ktorým sme sa dopracovali z tohto prvého projektu, sú e, zväčšenie povedomia o, o aspektoch e, práva EÚ u takýchto súdnych zamestnancov. Oni, keď sa zamestnávajú, aby pracovali na súde, tak niekedy možno ani nemajú právnické vzdelanie, ale potom často musia, niekedy aj praxou, získať e, zručnosť e, v komunikácii s občanmi, čiže prečo prichádzajú na súd a tak ďalej. Čiže toto je oblasť, kde oni chcú mať viac informácií, hoci aj možno dennodenne neprichádzajú do kontaktu s európskym právom. No a potom sme vypracovali e, viacero dôležitých návrhov. E, školenia pre všetkých zamestnancov súdov, áno kvalitné nástroje, aj elektronické vzdelávanie, toto môže byť dobré riešenie, potom vyhodnotenie potrieb v oblasti vzdelávania a obsahy vzdelávania zamerané na prax. Nede o nejaké akademické školenia, naozaj a možno nejaké konkrétne situácie, simulácie, situácií, s ktorými sú dennodenne konfrontovaní, lebo sú v kontakte s ľuďmi, a nejaký nemajú dostatok informácií o tom, ako vyplniť napríklad nejaký formulár, ktorý je potrebné vyplniť a tak ďalej. Takže kultúra cezhraničnej spolupráce. Toto je ako strategický cieľ pre všetkých poskytovateľov školení. A potom, čo sme vypracovali tieto návrhy EIPA a Jusqu'au Opération Studios Juridicos v Španielsku a Asiu de Formation de, e, v Belgicku s Portugalským inštitútom a ďalšími. Sme mali možnosť e, celú tú mozaiku vyskladať a naozaj začať poskytovať e, školenia pre súdnych zamestnancov, zriadencov a exekútorov. Takže je to jazykové vzdelávanie napríklad, ktoré sme poskytli. A to bolo pre mnohých prvýkrát, čo sa oni mohli takto stretnúť hranične. Mali možnosť sa oboznámiť a pochopiť, ako rôzne využívajú tie isté nástroje, Veď oni často nemajú ani usmernenia, napríklad pokiaľ ide o vyplňanie tých formulárov, príloh v nariadeniach a smerniciach. Čiže takéto výmeny konkrétne osobné akčné granty. to už hovorím o záverečnej správe. Je tam o prípravu školiteľov. civilné a obchodné právo a potom rodinné a trestné právo. To sú tie dve oblasti. Mali sme 41 účastníkov a výsledky boli naozaj výborné, lebo 19 z účastníkov, ktorí odpovedali na naše otázky, splnilo všetky ciele. Boli na všetkých seminároch a tak ďalej a 50 dosiahlo svoj cieľ na 75 Tento posledný projekt, ešte mám k tomu jedno číslo, keď e, sme sa ich spýtali, e, či to, sa naučili v seminári, či to viedlo k novým postupom a tak ďalej, tak väčšina povedala, že áno, 69%. Keď sme sa pýtali, či e, poznatky zo seminára viedli k zlepšeniu outputu a výkonu, 73% povedalo áno. A ešte posledná otázka Oni potom ešte doma postupili to vzdelanie, ktoré e, tam získali, e, čiže neponechali sa sami pre seba, ale šírili to ďalej. A o toto nám aj ide v tomto konzorciu. Čo sa nám darí takýmto spôsobom vyfalčiť tú platformu, Kurs angličtiny s možnosťou prístupu pokiaľ ide o občianské právo, obchodné právo a tiež potom aj usmerenia, pokiaľ ide o vyplňanie formulárov v prílohách. No a ako záver, pokiaľ ide o aktivity, odporúčania na zlepšenie, pokiaľ ide o samotné seminárie, pokiaľ ide o spoluprácu. Chceme zachovať ten prístup, aby sme to mali face-to-face -face školenia. Potom tu ide ešte aj o všeobecné aspekty, pokiaľ zamestnancov súdov majú mať prístup k školeniam a vzdelávaniu, avšak pokiaľ ide o simulácie, tak jednoducho musia mať takéto školenia. Chceme posilniť spoluprácu, avšak je tu istý problém, možno bariéra jazykového charakteru, To je ten dôvod, prečo sme začali s tým prvým grantom. Tam ide o to, aby sme im poskytli možnosť, aby prišli k nám, mali lepší prístup k terminológii v angličtine. To neznamená, že by sa nemali, neznamená, že by sa nemali priamo stretávať pracovníci súdov, teraz aj v Lisabone, tam môžu hovoriť aj portugalsky alebo aj francúzsky. Musia si nájsť nejaký spoločný komunikačný jazyk. Takže buď v rámci tej istej skupiny konzorcia, môžeme predložiť návrh, vlastne minulý rok v oktobri sme to spravili, my by sme chceli posilniť tú spoluprácu, pokiaľ tieto kurzy. Chceme tu mať možnosti vzdelávania pre zamestnancov súdov. To je súčasťou celého úsilia. Sú tu rozličné projekty. Je dôležité získať celkový prehľad pokiaľ ide o exekútorov a zamestnancov súdov, tí sú veľmi dôležité z hľadiska fungovania spravodlivosti. Ďakujem pekne. Um, uh, Ďakujem pekne, takže mali sme tu určité prednášky, to je veľmi dobré. A teraz bude možnosť položiť aj otázky takže poprosím o stručné vyjadrenie, podľa možnosti jednu minútu, lebo tlmočenie máme zabezpečené do 16.30. Takže už máme tu zoznam rečníkov. Áno, takže všetci, ste tu všetci. Takže nech sa páči, dobre, tak vy môžete hovoriť dve minúty, ale tlmočenie máme iba do 16.30. Niektorí z rečníkov hovorili 15 minút. Takže Birgit, máš otázku? Ja to stihnem za minútu, no, minútu a pol. Takže polož otázku. Teraz ešte pred kolegami. Ja si radšej vypočujem. Takže pani vy máte otázku? Áno, na záver. Takže doktor Hojzel. Nech sa páči. E, Ďakujem pekne, pán predseda. No, dve minúty to bude zložité. Takže nechcem tu ďakovať všetkým, som radšej ušetriť čas. Chcel by som poskytnúť spätnú väzbu, pokiaľ ide o to, čo sa deje v teréne. Mali sme možnosť už v minulosti vlastne obohacovať vaše diskusie a koncepčnú prácu, pokiaľ to, čo sa deje v teréne, projekty najlepších postupov, prebehajúce projekty a iniciatívy. Pokiaľ ide projekty najlepších postupov v minulosti, chcel by som zdôrazniť dva. To je pre právnikov a obhajcov. Druhá vec sa týka školiaceho materiálu jazyčného. To, to sa týka veci členských štátov pokiaľ je koncept tých obhajcov, tam boli určité klastre z členských štátov, stretli sa na rôznych miestach EÚ a diskutovali o tom, ako tieto nástroje v rámci súdnej spolupráce fungujú a potom ďalším pracovali v národných skupinách. Takto sa rozdelili tie klastre a uplatňovali e, svoj prístup na konkrétnych prípadoch. Takže ja by som chcel vám odprezentovať taký rozsiahlý projekt. Tam bolo viac ako 600 zásobcov právnych povolaní z celej EÚ. Nechcem sa zalbovať do detailov, ale výsledkom bolo to, že tá prípadová štúdia, ktorá sa využila v rámci toho projektu, bola daná k dispozícii aj na stránku EETN vo viacerých jazykoch ako som už hovoril predtým, áno, problémom z hľadiska prístupu je jazyková bariéra. Tu vidíte vlastne stránku ERA. Každý, kto má záujem o školenia, pokiaľ ide o európske právo, má prístup k jednotlivým témam. Potom ďalší prvok, ktorý som ešte chcel spomenúť na tejto úrovni, to sú viaceré školiace podujatia, ktoré prebiehajú istú dobu, zameriavajú sa na boj proti diskriminácii a rodovú rovnosť. Je to financované Európskou komisiou každý rok. Sa zúčastní viac ako 600 účastníkov zo všetkých členských štátov EÚ. No a napokon veľmi zaujímavý projekt, ktorý sa týka súdnych konaní na európskych súdoch to je dôležité pre všetkým pre mladých právnikov, aby si vymenili skúsenosti ostatnými, kolegami z ostatných krajín, pokiaľ aj prebiehajúce projekty a nové projekty, ktoré máme. Nechcem sa hovoriť do detailov, iba načrtnem, všetky tieto projekty, ktoré sú uvedené v dokumentoch, boli financované a spolufinancované v rámci programu Európskej komisie pre spravodlivosť a tam si môžete pozrieť, ako to prebieha, ako sa rozumne vynakladajú tieto európske prostriedky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, doktor Hojzel. Som vám ďačný za túto stručnú prezentáciu. Ďakujem pekne. A teraz na dve minúty ďalší rečník, Raul Rado. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Som veľmi rád, že ste dali slovo európskym notárom, aby sme pohovorili o každodennej praxi, pokiaľ ide o školenia. To je oblasť, ktorá je veľmi dôležitá pre európskych notárov, keďže uplatňujeme legislatívu EÚ a musíme postupovať správnym spôsobom. Ako hovorila pani Žur Schröder, sme veľmi radi sme zistili, že pokiaľ Európsku komisiu a pokiaľ výročnú správu za 2016 viac ako 30 európskych notárov sa zúčastnilo v rámci ďalších školení e, európskeho práva Boli tu dva programy. Európa pre notárov, notári pre Európu. To funguje od roku 2013. A v tomto roku to funguje. Pokiaľ tento program 3000 notárov využilo možnosť školení, pokiaľ ide európske právo, pochádza z 22 členských štátov EÚ. Pokryli sme všetky členské štáty, ktoré majú systém občianského práva. Zorganizovalo sa 26 seminárov v 14 rozličných štátoch, cezhraničné semináre, kde boli minimálne tri štátne príslušnosti zastúpené na tých seminároch. Vypracovali sme školiaci materiál, máme tu dve publikácie, ktoré vyplnili z týchto podujatí. Máme tam aj informácie na príslušnej internetovej stránke, potom univerzity, máme s nimi spoluprácu, a ľudia z praxe právnické povolenie súčasňujú na seminároch ako rečníci, máme spoluprácu s EPA, pokiaľ ide o hodnotenie týchto seminárov. Takže toto je veľmi dôležitá a rozsiahla práca, ktorá by nebola možná bez e, vzácnej podpory Európskej komisie. Chcel by som verejne vyjadriť vďaku za túto podporu a vynikajúcu spoluprácu s Európskou komisiou, pokiaľ ide o nás európskych notárov tieto projekty sú úspešné a samozrejme chceme sa aj ďalej zamýšľať nad tým, ako by sme mohli mať ďalšie školenia, pokiaľ ide o e, režimy, e, majetkové režimy manželov. A budeme mať takéto školenia v budúcnosti. Máme ešte určitý čas, aby sme pripravili notárne uplatňovanie legislatívy od roku 2019. Ďakujem pekne. Teraz ešte zostane slovo zástupca EASO, Ďakujem pekne za slovo, pán predseda, poslankyne, poslanci. Aj my za našu agentúru sa chceme poďakovať za to, že sa môžeme viedriť našej spolupráci s súdmi. Ako viete, nariadenie EASO vytvára povinnosť pre agentúru, aby sa poskytol, poskytli školenia členom súdov, ktorí sa podiesú zapadieva otázkami azylu. Toto je veľmi dôležité z hľadiska fungovania nariadenia. Chceme zabezpečiť zbližovanie v rámci rozhodnutí a právnej praxe. Samozrejme chceme plne rešpektovať nezávislosť súdov. Pracujeme na tom, aby sme vypracovali tieto školiace plány. Máme tu veľkú sieť našich členov, Mám tam vstúpený každý členský štát, pokiaľ sú to sieť, sú tam aj združenia, ako medzinárodné združenie sudcov, ktorí sa podievajú otázkami utečencov a inými organizáciami. No a potom tam máme aj ďalšie organizácie, EETN, ERA, ktoré sú tu dnes prítomné a zároveň rozličné vnútroštátne orgány pre školenie sudcov a oni sú všetci súčasťou siete. Pokiaľ ide o aktivity, ktoré sa vykonajú v rámci tejto siete a pokiaľ ide o produkty, plne tu rešpektujem nezávislosť súdov, súdnictva a je nevyhnutné uznať špecifickú úlohu súdcov, aby v rámci fungovania EASO toto je aktivita vykonávaná sudcami a presudcov. Takže takto sme zrealizovali konkrétne 8 modulov. Sú to napríklad úvod do medzinárodnej ochrany, doplnková ochrana, výlučky, výnimky, kredibilita, jej hodnotenie, azylové konania a na budúci rok plánujeme problematiku informácie v krajinách pôvodu Takže pokiaľ ide o tieto postupy, máme tu aj školenia školiteľov, pre takto pripravíme sudcov, ktorí vyškolia svojich kolegov, potom sa tak šíria tie poznatky nielen na udržatnej úrovni, ale aj pokiaľ núdzovú podporu, napríklad budúci týždeň sa uskutoční celý program, ktorý sa týka školení, odvolacích výborov v Grécku, ktoré sa nedávno vytvorili, a sme veľmi aktívni, pokiaľ ide o zdieľanie našich poznatkov, pokiaľ ide externú dimenziu. Spolupracujeme tu s Tunisom, Tuniskom a Marokom. Ďakujem pekne. Um, Ďakujem veľmi pekne. Takže blíži sa k záveru náš workshop. Chcem sa spýtať našich členov alebo nášho člena, členky, pani Makovej, či sa chcete na záver vyjadriť stručne. Birgit, nech sa páči. Ďakujem pekne. Chcela by som veľmi oceniť to, že sa uskutočnil tento workshop. Mám pár komentárov, ale nechcem hovoriť dlho. Poprvé, pevne verím, že pokiaľ ide o európsku legislatívu, raz sa aj se stane vnútroštátnou legislatívou, pokiaľ ide o určitú kvalifikáciu, ktorá sa týka európskeho práva, to sa musí stať súčasťou osnov je dôležité, aby ste vedeli, že základom pre vnútroštátne právo môže byť európske právo, najnieskôr, keď je o cezhraničné prípady, trestné právo, rodinné právo. To je dôležité si uvedomiť, že sú tu takéto základy. Okrem toho si myslím, že je dôležité aj to, že keď zvyšujeme kvalifikácie všetkých osôb v tejto oblasti, musíme myslieť na to, že očividne, pokiaľ je sudcov, je tam problém nedostatok času zabezpečiť si potrebnú kvalifikáciu, takže je dôležité zatlačiť trošku na niektoré naše členské štáty, aby v dispozícii bol dostatočný počet pracovníkov, sa dalo zrealizovať a potom ide o diskusiu o tom, ako vlastne kontrolovať neustále kvalifikácie. Potom ešte jeden dodatočný bod, neviem, či sa už o tom hovorilo, myslím si, že je zároveň dôležité, aj tak by sme šírili povedomie, ktoré sa týka toho, aká je právna situácia pokiaľ našich občanov. Takže máme tu určité projekty v Nemecku, ktoré vyplynuli z Ministerstva spravodlivosti. Tu ide o posilnenie aktivít, ide tu vlastne o tajne pôsobili v vzdelávacích inštitúciách, niektoré školy to využívajú. Pokiaľ je problematiku mm, zastrašovania na internete a ide o to, že by sa k tomu nepristupovalo len z morálneho hľadiska, ale aj z právneho aby ste videli, aké sú vaše práva, povinnosti, čo sa vám môže stať ako obeď, ale zároveň ako páchateľ. Ak budete takto niekoho zastrašovať alebo šikanovať na internete alebo inde. No a potom ešte záverečný komentár. O tom sme diskutovali pred istou dobou, keď sme hovorili o procedurálnych právach v Európskej únii. Myslím si, že veľmi dobre by bolo posunúť túto stránku Ide o to, ako vlastne posilniť vzájomnú dôveru, niečo ako program Erasmus, a to preto, aby sme tu mali výmenu medzi právnikmi a prokurátormi, sudcami a ostatnými právnickými povolaniami, a ktorí pôsobia všetkým cezhranične. To je veľmi dôležité, mali sme posilniť naše úsilie na to, aby sme dosiahli pokrok aj v tejto oblasti. Ďakujem. Ďakujem pekne, Birgit. Ešte sa niekto hlási? Nech sa páči. Ďakujem pekne, veľmi stručne. Ja som tiež právnička. To, čo povedal pán notár, áno, som sa zaoberala týmto povolaním alebo podobným povolaním naozaj roky, takže mm, naozaj mi vadí. Ja som pochopila ten problém jazykový a je to naozaj veľmi zásadné, lebo naozaj ten jazyk, e, ako sa používa, tým sa vlastne aj formatuje mysel a mňa mrzí, mňa mrzí naša amerikanizácia práva keď sa vyberie angliština, tak e, naozaj až ma striasa pretože angličtina, angličtina, áno, fajn jazyk, v poriadku, ale pokiaľ ide o ten informatický systém, neumožňuje nám možno aspoň nejakú minimálnu úroveň údajov, aby každý termín mal ten svoj preklad, e, lebo keď sme študovali napríklad autorské práva, vo Francúzsku sa to prekladalo ako copyright. A to je podľa mňa presný opak autorského práva. Takže e, ďakujem pekne, že ste prišli, bolo to veľmi zaujímavé. Prišla som bohužiaľ neskôr. Vypočutia sú vždy veľmi, veľmi zaujímavé. Takže ďakujem za všetku vašu prácu. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem pekne aj za to, že ste načrtli tú jazykovú otázku. Áno, je to opodstatnené, áno. Mnohí hovoria po anglicky nie je veľmi dobré. No to nepomáha vôbec ani právnickým povolaniam. Pokiaľ ide o právnikov, áno, sú to internet ľudia, jednoducho je to pre nich zložité, ak musíte hovoriť tým jazykom, ktorý poriadne ovládate. A ja to napríklad som bol z francúzštiny, keď sa prišiel, ale to už je trošku iná príhoda. A teraz pani Makovej, nech sa páči. Thank you. thank you very much and, uh... Ďakujem pekne. Ďakujem našim hostom za to, že ste prišli medzi nás, poskytli nám informácie. Som rada, že tu vidím známe tváre z Rady Európy. A ja som pôsobil aj v Rade Európy, zapodívala som sa otázkami ľudských práv ako reformou súdnictva. A teraz ja by som hovorila z perspektívy osoby, ktorá pochádza postkomunistickej krajine, krajiny. V 90 rokoch sme museli reformovať súdny systém a to bola veľmi zložitá reforma. No a videla som, že ostatné krajiny, ktoré nám chceli vtedy pomôcť, pomáhali prostredníctvom školení. V tej dobe ale nikto nemal zájmu školenia. V zásade tie najhoršie si to boli posledné školenia a tí dobrí museli ďalej pokračovať v práci na súdoch, lebo školenie sa považovalo za niečo, čo nie je prospešné. Áno, samozrejme, situácia sa zmenila, aj myslenie, avšak stále ešte sú členské štáty, kde majú zásadné problémy, nemajú počítače, nemajú internet. A to je dôležitejšie ako školenie, lebo mohli mať záujem o školenia, to isté, ale potom sa vrátia na súd a tam nemajú tieto toto základné vybavenie. Vo väčšine postkomunistických krajín nemáte potrebné technické vybavenie, pokiaľ ide o súd. Áno, ak e, je tam nejaká svedická výpoveď na súde, stále sa to píše ručne, potom súdca diktuje, takže nie je to zaznamené slovo za slovom. Takže jednoducho tak to je. No, myslím si, že dôležité najprv poskytnúť financovanie až potom školenie, lebo ináč to školenie sa udeje vlastne na mieste, kde nie je možné plne ho využiť. No a potom posledný komentár. Áno, riadenie súdnej činnosti, to je ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá v nových demokraciách. Takže keď realizujete školenia, ktoré sa týkajú judikatúry, podľa môjho názor nie je taká jasná deleca línia medzi kontinentálnym právom a systém common law. Minulosti to trošku ináč, keď si pozriete Európsky súdny dvor, ľudské práva, potom e, súdny dvor v Luxembursku. E, je dôležité si uvedomiť, že áno, súdnictvo nie je lotéria, musí to niečo predvydateľné, podpíšem zmluvu, musím vedieť, že či tieto doložky, ktoré tam sú, porušujú práva, aké sú moje možnosti. V mnohých štátoch, kde som je pôsobila, sudcovia hovoria, my sme nezávislí a pokiaľ ide o zjednotenie e, judikatúry. To narušuje našu nezávislosť. Takže je to určité myslenie, ktoré nie je správne, ale jednoducho treba to zmeniť. Takže ide o to, ako sa cítia tí sudcovia, či sa cítia byť menej nezávislí. No a potom samozrejme, pokiaľ ide o spravodlivosť, potrebujeme bola predvídateľná. A jednoducho, ak to nebude predvídateľné, budú využívať spravodlivosť, takže určité usmernenie, pokiaľ ide o sankcie, všetky tieto veci, takže zjednodutenie, judikatúry, aj pokiaľ ide o školenia. To je veľmi dôležitá vec. Pokiaľ je tie dve inštancie, alebo dva súdy, medzinárodné súdy, ktoré máme v Európe, Oni vypracovávajú judikatúru. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani Makovej, áno, máme tu určitý časový harmonogram a pokiaľ ten náš tým na tom pracujeme, deje sa mnohé zasadnutia, aj keď veril pán Hojzel, áno, som si uvedomil, že mali sme mnohé zasadnutia aj môj predchodca. Ešte sa hlasíte o slova? No, jednoducho, dovolte, aby som ešte povedal na záver. Pokiaľ ide o pripravovanú konferenciu, ktorá sa točí v decembri, tak bude iba v angličtine, lebo jednoducho sa krátia náklady na tlmočenie. Particularly for, for Italians and... No to asi nebude jednoduché. Všetci vy hovoríte veľmi dobre po anglicky. No a zároveň ide o vyjasnenie právnických termínov. Chcem sa poďakovať. No, to je myslíte vážne, sa zase hlasíte? Už končíme. Yeah, you can. Thank you And you all want to become politicians? No. Alors, je, je vais parler en français. Pour... Dobre, takže budem hovoriť po francúzsky, aby som pani Bergeron potešila. Takže preto budem hovoriť po francúzsky, keď sa obraciam na pani Makovej. Chcela by som sa veľmi pekne poďakovať za tú vašu pripomienku, ktorú ste povedali k jurisdikcii jurisprudencii na konci, e, pretože tu ide naozaj o jazyk, o jazyk a naše opatrenia a tu ide aj o implementáciu, pokiaľ ide o dodržiavanie ľudských práv na vnútroštátnej úrovni, ale ide tu aj o mnohé ďalšie podrobnosti, ktoré by mali zabezpečiť, aby tieto jedn, jednotlivé štátne judikatúry boli aj správne vykladané. Takže aj tu vnímame judikatúru súdneho dvora. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem vám všetkým veľmi pekne a aj za to, že sa tu zúčastnilo EASO, EASO pokiaľ ide o tieto citlivé oblasti. Takže viete, že je to naozaj dobré, aby sme mali takúto diskusiu. Áno, naozaj všetkým expertom veľmi pekne ďakujem. Ďakujem za vaše prezentácie, za vašu zanietenosť, pokiaľ ide o túto tému. Naozaj e, sme sa dozvedeli, čo sa deje, čo je dôležité a máme tu veľmi ambiciózne ciele, aby sme vzdelávali čo najviac ľudí z praxe, ale aby tieto vzdelávacie programy boli aj vysoko kvalitné. Máme dva výbory, ktorí sa tým zaoberajú a my budeme v tomto naďalej pokračovať. Takže ďakujem veľmi pekne za tieto naozaj veľmi dôležité prezentácie. Ďakujem vám za váš čas a prosil by som, aby sme naďalej ostali v úzkom kontakte. Prosím, buďte s nami naďalej v kontakte. Ďakujem veľmi pekne.